je na stránke Seance on Direct a názov bude v závislosti z tejto schôdze. Po prerušení e, zasadacieho obdobia parlamentu som spolu s predsedom rady v zmysle článku 74 podpísal 4 právne akty, ktoré boli prijaté v riadnom legislatívnom konaní. V stredu podpisujem ďalší legislatívny akt, e, ktorý bol takto schválený. Názvy budú v zápisnici z tejto schôdze. Teraz pracovný plán na tento týždeň.